Good afternoon, dear colleagues. We will start our farm committee meeting. Dobrý deň, kolegyne, kolegovia. Začneme našu schôdzu. Ak nie sú navrhnuté žiadne zmeny do programu, tak e, program schôdze je týmto schválený. Ďalší bod programu schválenie zápisníc zo schôdz 11. 12. apríl, 25. apríl, 3. 4. maj, žiadne námietky, pripomienky, tým pádom sú zapisnice schválené. Teraz nasledujú oznámenia predsedajúcej. Ďalšiu hodinu budeme venovať otázke daňových politík a rodovej rovnosti. Je to vypočutie. Všetci experti sú prítomní. Cieľom vypočutia je diskutovať o tom, ako rôzne daňové systémy môžu vplývať na rodovú rovnosť v členských štátoch. Som rada, že môžem privítať medzi nami expertov, ktorí prijali pozvanie zúčastniť sa tohto vypočutia a podeliť sa o svoje odborné znalosti. E, toto vypočutie je organizované ako súčasť e, vypracovania iniciatívnej správy v tej istej téme ktoré by sme sa mali venovať neskôr v priebehu roku. Štúdia k tej istej téme, ktorú zadal, zadalo oddelenie politiky, bude predstavené v rámci tohto vypočutia. Napriek tomu, že daňové e, systémy alebo daňové, e, daňová legislatíva je rodovo neutrálna, tak e, často sa tu dostávajú do popredia rozdiely medzi mužmi a ženami. Chceli by sme preskúmať, ako rôzne daňové systémy a systémy zdaňovania zvyšujú, respektíve znižujú účasť žien na trhu práce, ako ich stimulujú k začiatiu podnikania u žien, alebo ako dokážu bojovať s chudobou, ktorá sa vyskytuje u žien. Daňové systémy zostávajú prevažne v pôsobnosti členských štátov. My sa snažíme ale zabezpečiť eh, rovnosť, predovšetkým rovnosť medzi mužmi a ženami, a dúfame, že potom, čo si vypočujeme názory expertov, budeme môcť e, plodne diskutovať a tým pádom rozpracovať ďalej túto tému. Teraz dám slovo teda expertom. Pani Elizabeth Klaser, ktorá je prednášajúcou na United Nations University, Univerzite Spojených národov, v rámci programu pre rodovú rovnosť na Islande. Je genderovou aktivistkou aj konzultantkou a špecializuje sa na genderové, genderové financovanie, na globalizáciu a na feministickú ekonómiu. Pani Elizabeth Klacer, eh, nech sa páči vaša prezentácia, 15 minút. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Naozaj som poctená, že tu môžem byť na takto dôležitej schôdzi. Nakoľko je to prvýkrát, kedy inštitúcia v rámci EÚ sa aktívne venuje takejto otázke. Je to dôležitý východiskový bod pre ďalšiu prácu. Predovšetkým, nakoľko vieme, že je tu záväzná právna povinnosť ktorá aj teda zavezuje inštitúcie EÚ a členské štáty e, konať e, v zmysle rodovej rovnosti a vyklúčeniu diskriminácie, vrátanie oblasti daňovej politiky. E, nepôjdem teraz jednotlivými náležitosťami toho právneho základu, nakoľko vy, ctené poslanky poslanci, určite dobre poznáte. Chcem ale počiarknúť, že je to veľmi dôležitá chvíľa, z pohľadu napredovania tejto agendy a vy zohrávate veľmi dôležitú úlohu v tomto smere, tak aby sme dokázali naplniť tie právne povinnosti. A nie len o tieto právne záväzky a povinnosti, ale ide aj o sériu politických záväzkov. A z toho veľmi dôležité sú aj ciele udržateľného rozvoja, kde členské štáty a komisia pristúpili na isté záväzky. Čiže je tu taký pevný dôležitý základ pre realizovanie tejto práce. Aby som nastavila troška kontext e, toho, o čom hovorím, vieme, bohužiaľ, že je tu dlhodobá tradícia daňových politik, ktoré nezohľadňujú rodové hľadisko, ale je tu celá škála záležitostí a dopadov na zdaňovanie, pokiaľ ide o rôzne aspekty gendrovej a socioekonomickej situácie. E, vy, pani predsednička, ste spomenuli jednu dôležitú vec, a síce otázku vzájomných vzťahov medzi zdaňovaním a hlavne príjmom, zdaňovaním príjmov a stimulmi e, pre ženy, pokiaľ ide o ich vstup na trh práce. Nebudem e, o tom hovoriť podrobnejšie, pretože viem, že existuje už pomerne veľa dôkazov aj znalostí, ktorými disponujete tu. A ďalšia podobná vec, ktorú často spomínajú, to sú znížené sadzby DPH alebo nejaké výnimky z DPH pre isté výrobky, ktoré sú dôležité pre ženy. E, sú to dôležité veci, ale ja sa v rámci mojej prednášky budem viac sústrediť na rozšírenie toho pohľadu, tej perspektívy, pôjdem nad rámec tejto problematiky a budem sa venovať komplexnejšiemu pohľadu a ukazovať na niektoré veci, ktoré si vyžadujú naliehavú pozornosť. No, tie moje, e, mám takých 7 test, 7 okruhov, ktoré budem prezentovať vzhľadom na obmedzený čas. Prvá, prvá téza, prvý okruh, tá sa týka veľmi dôležitého európskeho semestra, e, kde sú štrukturované tie hospodárske politiky v rámci roka. V rámci prípravy na túto prezentáciu som analyzovala odporúčania, ktoré sa vzťahujú k jednotlivým krajinám a ktoré sa týkajú daňových oblastí, daňovej oblasti a tu vidíme, že väčšinou sú, tak povedať, slepé voči pohľaviu, voči rodu. Hovorím, že prevažne alebo väčšine prípadov, pretože v tých najnovších odporúčaniach pre jednotlivé krajiny zo strany komisie je otázka stimulov pre trh práce bola rozpracovaná. Takže je tam nejaký stimul, ktorý sa týka druhého zárobkovo činného človeka alebo či dva rokočinné osoby v rámci zväzku. Ale okrem toho, to, pokiaľ ide o daňové otázky, e, tak sa nerieši práve e, ten rozmer rodový. Okrem toho, tie odporúčania, ktoré sa týkajú jednotlivých krajín, sú aspoň z časti rizikové, pokiaľ ide o rozmer rodu. Pretože tie odporúčania zahrňajú a podporujú presuny v nejakých daňových štruktúrach, ktoré môžu mať sebe zakomponované isté predsudky voči rodom a môžu tak viesť k zvýšeniu rodovej nerovnosti. A zároveň tu nie je ani posúdenie vplyvu, nie je tu venovaná pozornosť nejakým potenciálnym dôsledkom na pohľavia, na rody a nie sú tu ani žiadne normy, štandardy, procesy, pokiaľ ide o zahrnutie takýchto eh, pohľadov rodovo podmienených, takže je tu, ako som povedala, priestor na dobre, také zlepšené kroky. Jedna dôležitá vec, a to je môj druhý bod, e, je to, čo vlastne poháňa tie daňové politiky v všeobecnosti a ten rozsah, ktorý sa prevažne opiera o koncepciu tzv. zdaňovania, ktoré je prorastové. A ja sa domnievam, že v tomto je tiež zakomponovaná, zakomponované sú tam isté predsudky, istá predpojatosť voči e, pohľaviam, pretože prorastová, prorastové zdaňovanie sa výrazne sústreďuje na zníženie eh, daní pre právnické osoby. A ako vidíme aj v tých odporúčaniach eh, pre jednotlivé krajiny, tak tam sú zahrnuté aj krátenia alebo znižovania eh, daní pre, príjmové, pre právnické subjekty. Podporuje sa tam daňová súťaž nadovšetko a hlavne sa to zameriava na DPH ako daň. To nie je nič nové. E, počas celých rokov jednotlivých odporúčaní politik sme boli svedkami takých posunov smerom k DPH a takisto návrhom, ktoré idú k znižovaniu sazby DPH. A zároveň teda znižujú niektoré iné dane z majetku napríklad, alebo opak, opakované dane z majetku. Ja sa nebudem zaoberať otázkou, či to vedie skutočne posilneniu rastu takáto daňová politika. Je tu veľa predpokladov a veľa podmienok pracovného trhu, ktoré sa odvíjajú od elasticity, od dopytu práce, ponuky práce. Sú tu otázky makroekonomických podmienok, ale minimálne by som vyjadril isté pochybnosti ohľadom koncepcie priameho vzťahu medzi e, škrtmi alebo e, krátením daní z príjmov právnických osôb a daňov z príjmov ako tých, ktoré by mali stimulovať rast. Hlavne keď sa pozrieme na túto záležitosť v čase, tak môžu vzniknúť pomerne veľké pochybnosti. Ale okrem tohoto istotne takáto myšlienka daňového zaťaženia od daňového systému, ktorý smeruje k rastu, tak nevedie k väčšiemu blahobytu populácie, pretože podporuje menej progresívne daňové systémy a tým otvára priestor na potenciálne výpadky v príjmoch. Vzhľadom na silne prítomné vzory, eh, rodové vzory, ktoré sú tam eh, v rámci eh, vlastníctva, v rámci štruktúr príjmov, takýto posun samozrejme, samozrejme má aj výrazné rodové dopady a je veľmi pravdepodobné, vzhľadom na dôkazy, ktoré máme, e, vedie k zvyšujúcim sa e, nerovnostiam medzi rodmi. Mimochodom, jedna z víziev, keď vstupujeme na toto pole, tá sa viaže k viacerým aspektom a teda pri týchto viacerých aspektoch je menej štatistických údajov k dispozícii, hlavne pokiaľ ide o otázku e, rodových vzorov, pokiaľ ide o distribúciu bohatstva a majetku. Sú tam isté limity obmedzenia a človek by mohol tak nejak navrhnúť, že Európska centrálna banka, ktorá zozbierava štatistické údaje ohľadom bohatstva, ohľadom majetku, aby zahrnula do tohto zberu štatistických údajov aj nejaké rodové hľadisko, tak aby mala potom dobrú do no, štatistickú základňu, do štatistický podklad pre ďalší výskum. Tretia téza, tretí bod. Musíme sa zaoberať daňovými otázkami a otázkou eh, verejných výdavkov to sú eh, dve stránky tej istej mince. My vidíme to, že súčasné trendy v rámci EÚ vedú k obmedzenému fiskálnemu priestoru. To znamená menej dostupných zdrojov pre naplňanie verejných politík. Otázka teda je z pohľadu rodu, rodového pohľadu, aký príjem eh, je vytváraný celkovo aký je ten e, daňový alebo fiskálny priestor, koľko je tu príjmov eventuálnych pre veľmi potrebné verejné výdavky, pretože vieme, že tak na strane progresívnych daňových systémov, ale ešte, a čo je dôležitejšie, ešte viac aj na strane tých verejných výdavkov e, sú tu veľké a dôležité príspevky, pokiaľ ide o zvyšovanie tej rodovej nerovnosti a tým pádom to deformuje snahu o rovnosť. Ďalej, e, znižovanie nejakých príspevkov pre zamestnávateľov, to skutočne netvorí e, dodatočné miesta pracovné, alebo nevidie k zamestnanosti. Vždy sú tu otázky, aké sú tie podkladové podmienky e, na trhu práce a iné, iné podmienky, ale je tu určite otázka erózie finančného základu pre systémy sociálneho zabezpečenia, e, do ktorých opäť vstupuje tieto problémy rodovej rovnosti, respektíve nerovnosti. Ďalšia vec, e, chcela by som krátko doplniť, pretože veľmi často sa to opomína, samozrejme je veľmi dôležité prejsť smerom k daňovým systémom, ktoré sú priaznivé voči životnému prostrediu, priateľské, ale nie je možné predpokladať, že budú rodovo neutrálne. Práve opačne, e, existuje právny výskum a teda aj tie dostupné štúdie poukazujú na to, že je tu silný rodový dopad takýchto eko daní. Čiže to je vec, ktorú treba ďalej preskúmať a treba sa jej venovať. E, to samozrejme súvisí aj s niektorými e, dopadmi na distribúciu príjmov, ale aj s niektorými behaviorálnymi záležitosťami. Takisto sa to viaže na otázky použitia alebo využitia príjmov a akým spôsobom sú potom tvorené politiky zmiernenia a aké majú oni dopady potom na rodovú, rodový ohľad. Čiže je tu istý rodový rozmer, ktorý treba zohľadniť aj pri formulovaní takýchto ekodaní. Piatá téza, návrhy daňovej štruktúry a návrhy reformovať e, a podporovať e, viac rovnosti pri zmene, zmene tých daňových systémov. Progresívny daňový systém vrátane zdaňovania právnických osôb, ako aj fyzických osôb, ako ten primárny zdroj príjmu. Toto vedie k zvyšovaniu nerovnosti, rodových nerovností, tak ako je to aj v prípade progresívnych e, daní z majetku a z dedičstva. Teraz e, sa vedie veľký boj proti e, daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a tak ďalej a nejakým progresívnym daňovým úpravám. Vieme však, že boj proti týmto javom má v sebe aj rozmer rodovej nerovnosti, pretože je tu veľmi nerovná distribúcia e, z pohľadu bohatých jednotlivcov, z pohľadu nejakej e, vlastníckej štruktúry a tak ďalej. A moje posledné dve, tak tézy alebo okruhy, tie sa viac týkajú politik. Poprvé, e, na začiatku tých konštatovaní, že európsky semester, hlavne pokiaľ ide o daňovú stránku, ale aj vo všeobecnosti, má len veľmi obmedzeným spôsobom zohľadnenú rodovú perspektívu a viem, že výbor sa už touto vecou zaoberal. Navrhuje sa tu pravidelné posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť a zakomponovanie výsledkov takéhoto posúdenia pri implementácii zmien a mať to ako nejaký základ dôkazov, pokiaľ ide o návrhy a odporúčania v rámci európskeho semestra. Nie je ďalej o to, aby existoval takýto takéto posúdenie vplyvu na rody, na rod. Do celého procesu musí byť zaintegrované zaintegrovaná znalosť o rodových otázkach a o verejných financiách, pretože vieme, že je viacero skupín, ktoré sú buď vo fáze prípravy, alebo kde už prebieha výmena s členskými štátmi, kde je nedostatočne zohľadnená znalosť týchto rodových otázok. Čiže to integrovanie do celého procesu sa javí byť ako dôležité a zabezpečenie, že tie priority takéto agendy budú zakomponované do všetkých e, dokumentov v rámci procesu, počnúc e, ročným prieskumom rastu až po národne e, vyrávané programy a odporúčania, ktoré sa viažujú jednotlivým krajinám a tak ďalej. Tu by do toho viacej hovoril aj parlament od celého procesu a konkrétne by išlo posilnenie úlohy vášho váženého výboru tomto procese, aby ste aj vy teda zakomponovali to rodové hľadisko. A posledná vec, dovolte mi prísť e, s takým e, návrhom, ktorý možno ide troška ďaleko, ale je to výzva na inštitucionálnu inováciu e, vzhľadom na tú rodovú slepotu a pomerne obmedzené znalosti a kapacitu znalosti veci rodových hlavne pri formulovaní alebo tvorbe ekonomických politík a ešte viacej pri tých daňových otázkach navrhujem vytvorenie rady pre rodovú rovnosť a fiskálnu politiku. Podľa toho modelu fiskálnej rady by sme to mali, alebo daňovej rady by sme to mali uplatniť, alebo implementovať na úrovni tak EÚ, ako aj na úrovni členských štátov a to by mohla byť takáto rada s zdrojom znalosti a tvorby kapacít a mohla by poskytovať nezávislé rady a expertízu know-how. Ďakujem pekne za možnosť vystúpiť. Thank you, Mrs. Glaser, for... Ďakujem pekne, pani Klaser. A teraz chcem odovzdať slovo pánovi Van Damme, ktorý je predsedom Friday Group z Belgicka. Pán Van Damme je poradcom pre zdravotníctvo a sociálne veci, pre zástupca premiéra a tiež člen think tanku Friday Group a tiež e, člen e, Všeobecnej rady e, Národného inštitútu pre zdravie. Nech sa páči. Good afternoon. Um... Príjemné odpoludne. Ďakujem pani predsednička za túto príležitosť. Ja som vlastne bol e, zástupcom e, administratívy na ministerstve zdravotníctva e, do minulej jesene, ale moja manželka mala príležitosť pracovnú v Norsku a sme sa presťahovali, teda rok už žijeme v Norsku, ale pokračujem v práci pre Friday Group ako predseda a teda z toho dôvodu som aj tu. Takže to sme. My sme pluralistická, multidisciplinárna skupina think tank mladých ľudí. Um, sponzoruje nás Kim Bowden Foundation. V decembri sme vydali správu uh, Times Up a o tej budem hovoriť. Um, um, bol som spoluautorom uh, spolu s Markou Andersen a Natalie François, ktorá dnes nemohla prísť. Takže o čo tu ide? Vychádzame z pozorovania, že hoci rod je dôležitý pre Friday Group, nepodarilo sa nám e, získať e, na publikácie toľko žien ako mužov a tak sme zisťovali, prečo je tak ťažké nájsť e, ženy a prečo sú nie je tak reprezentované vo verejnej sfére a všimli sme si, že časová nerovnosť je veľmi iným faktorom a vidíme, že ženy stále ešte robia viac neplatenej práce ako muži. Na úrovni Belgická je to denne ženy pracujú o 1,5 hodinu viac neplatenej práce ako muži. A už len toto vysvetľuje e, dôvody e, tej nízkej reprezentácie žien vo verejnej sfére. A vidíme, že táto nerovnosť, e, totiž to, že ženy inak trávia čas ako muži, zvyšuje, sa zvyšuje po príchode detí. A na to sa chcem dnes sústrediť. Takže ako sa nám môže podariť mm, vyvážiť toto trávenie času a tým aj znížiť e, rodovú nerovnosť. Ja sústredím sa na Belgicko ako prípadovú štúdiu. A budeme hovoriť o operačných e, reformách, aby sme riešili tieto e, sociálne a aj daňové otázky. Takže to je ten širší kontext. A mm, teraz mám niekoľko dobrých správ. Ako viete, komisia spustila E, revíziu e, smernici o rodičovskej dovolenke, ktorá vytvára nejakou príležitostí a o tých budem tiež hovoriť. Prečo je to dôležité, aby sme hovorili o rodičovskej dovolenke a prečo to súvisí s e, daňovými otázkami. O tom budem hovoriť ako treťom bode a potom budem hovoriť návrh pro, návrh pre Belgicko. Komisia reagovala na tú tému rodovej nerovnosti a tým, že hovorí o lepších podmienkach pre rodičovskú dovolenku. Tento návrh bol vydaný v apríli a okrem iného navrhuje štvormesačnú e, rodičovskú dovolenku pre páry a e, má to byť platené na úrovni e, práce neschopnosti. A E, takisto potom je tá možnosť 10-dňovej e, e, platenej neprítomnosti na pracovisku. To ale neznamená, že by to riešilo celý problém. Prečo? Hm. Belgicko sa pokladá za progresívnu krajinu, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, je niekde uprostred európskych krajín a ak by táto smernica bola prijetá e, radou a parlamentom, tak e, legislatíva EÚ a teda tá harmonizácia by sa vlastne priblížila e, k ustanoveniam, ktoré už sú v tých progresívnejších krajinách, ako je napríklad Belgicko. Ale nič sa nerobí na úrovni zdaňovania a fiskálnej politiky a to je to, čo musíme riešiť. Takže problém nie je vyriešený a musíme pracovať ďalej. Prečo je to dôležité? Prečo je rodičovka dôležitá? Hm, pretože eh, lepšie rozdeluje neplatenú prácu. Eh, otcovia, ktorí od eh, narodenia detí sú zapojení do starostlivosti o detí, potom zvyknú preberať aj tieto úlohy po zvyšok e, života. Preto je veľmi dôležité, aby sme to e, vyvážili už v tej ranej fáze. Hm, prispieje to hm, k tomu, že nielen muži budú viac angažovaní v tej súkromnej sfére, ale aj ženy budú viac angažované vo verejnej sfére a teda zniží to e, rodovú priepasť No a bude to mať prínos aj pre deti. Štúdie ukazujú, že deti, ktoré vyrástli s otcom, ktorý bol doma od začiatku a, a ten otec prebieral, preberal viacej úloh v domácnosti, sú šťastnejšie, spokojnejšie. Sú to výsledky štandardizovaných testov. Tri štvrtiny otcov povedali, že by chceli stráviť viac E, času s, e, so svojimi deťmi, je tam aj nižší rozhodový faktor potom. A e, znižuje to aj riziko chudoby a potom sa aj zvyšuje produktivita, lebo ženy majú lepšie predpoklady na prístup na trh práce. Ale ako sa nám podarí dosiahnuť väčšiu rodovú rovnosť. Rodičovská dovolenka je dôležitým aspektom, ale ako komisia povedala v roku 2012, mladí muži a ženy nemajú rovnaké možnosti, teda ten sociálny kontext je odlišný, ten nie je rovnaký. Je, ako kolegyňa predomov povedala, rodovo slepý. to, na čo sa musíme pozrieť, e, je rodičkovská dovolenka a potom na druhej strane je daňová politika. Takže musíme sa pozrieť, aká moderné sú naše rodinné politiky. E, podľa údajov OECD e, sú krajiny rozdelení do štyroch kategórií. Severské krajiny majú E, sú v tej teda skupine ktoré, krajín, ktoré majú rodovo neutrálnu e, politiku, ale ostatné členské, ostatné krajiny teda majú vážne problémy. Pokiaľ ide o fiskálne politiky, správa pani Gunnarsson, ktorá bude hovoriť po mne, jej analýza vychádza z dokumentu Mulder z roku 2016 a hovorí sa o Fínsku, kde majú prísne individualizovaný e, systém dane z príjmu. Teda nie je to spojené, pokiaľ ide o manželské páry, čo potom demotivuje e, niektorých členov toho manželského páru, aby e, pracovali menej. Takže často sú to práve ženy, ktoré sú E, demotivované, aby boli tými, kto menej e, mali nižší príjom, mali menší prínos príjmu e, do rodiny. To sú teda tie veľké témy, ako som povedal. Musíme teda reformovať rodičovskú dovolenku na jednej strane a potom musíme na druhej strane reformovať daňovú politiku, to je na úrovni členských štátov a otázka je, ako to budeme konkrétne implementovať. Ak sa pozrieme na tú prvú e, tému, rodičovská dovolenka, e, v prípade Belgická vidíme, že ženy najčastejšie využívajú e, sociálne ustanovenia rodičovskej dovolenky. Dve tretiny ustanovenia, možností e, rodičovskej dovolenky využívajú ženy. To znamená, že ak chceme dosiahnuť väčšiu rovnosť, pokiaľ ide o to trávenie času v rodine, tak musíme stimulovať e, tieto možnosti aj pre mužov. A toto je, čo sme urobili. E, a to sa e, deje aj v návrhu smerice. My sme urobili teda veľmi konkrétnu reformu aby sme teda reformovali rodičovskú dovolenku v Belgicku. Dnes máte nárok na 4 mesiace rodičovské dovolenky. E, a odmena je vlastne na úrovni 700 eur na mesiac. Štúdie ukazujú, že to nie je dosť na to, aby to stimulovalo najmä otcov, aby e, si zobrali rodičovskú dovolenku. Na druhej strane otcovia majú e, dovolenku pri pôrode, čo je teda 10 dní a, a to sa navrhuje aj na úrovni EÚ. No a teraz mimo politiky samozrejme veľmi dôležité sú samozrejme rozpočtové otázky. A my musíme stimulovať otcov, aby si brali svoju rodičovskú dovolenku tak skoro, ako je to len možné e, teda hneď po pôrode. Ak otec sa stará o dieťa, tak vidíme, že e, ak už v tom ranom štádiu preberá domáce e, úlohy v domácnosti, tak potom to robí aj e, pozbytok života dieťaťa. Takže my sme využili existujúci rozpočet na rodičovskú dovolenku, ktorý umožňuje otcom vlastne e, mať tú štvormesačnú dovolenku na úrovni 700 eur mesačne a e, hovoríme, ak si zoberiete tie 4 e, mesiace hneď na začiatku, tak to budete mať nielen na úrovni tých 700, ale budete mať vlastne 5 krát 7, 700 eur. To znamená, vlastne zdvojnásobíme odmenu E, za vašu rodičovskú dovolenku po dobu 2,5 mesiaca. To znamená, že otcovia a domácnosti zvýšia svoj čistý príjem o 700 eur. Je to možno e, skromná suma, ale môže to stimulovať e, rodiny, aby to využili. Čiže ak si zoberú dovolenku otcovia hneď po pôrode, takže máme tam potom tú reformovanú dovolenku 2,5 mesiaca, 1 e, e, tisíc eur mesačne a to vlastne zabezpečuje, že otec pri pomerne slušnom príjme môže dostať do, zostať doma s dieťaťom e, a pri príjme 1500 eur mesačne by to malo byť dosť, aby to stimulovalo oco, aby využili tieto možnosti. A ako som povedal, teda máme tam vlastne ten, to vylepšenie o 700 eur na domácnosť. Takže hovoríme vlastne o tom nordickom štýle rodičovskej dovolenky. Zobrali sme do úvahy fiskálne a parafiskálne parametre. Ehm, hovoríme o sume 500 miliard, 50 miliard eur a 50 toho e, sa vlastne využíva a, no a máme teda 11 miliónov e, obyvateľov. Čiže 50 e, miliónov eur to je pomerne <clears throat> férová suma. A ako to budeme financovať? Ako som povedal, máme fiskálne možnosti ak jeden e, z partnerov e, má o tretinu nižší príjem ako ten druhý, tak máte nárok na e, odpočet, čo vlastne znamená 2000 eur ročne. To znamená, že teda to stimuluje ženy, aby nepatrovali viac, než je potrebné. V mnohých prípadoch E, teda k tomu sa vyjadrovali samozrejme aj naše finančné inštitúcie. E, hovoríme o tzv. manželskom kociente. Ide vlastne o výdavky v, vo výške 600 miliónov eur ročne a my to využívame na financovanie <clears throat> tejto rodičovskej dovolenky. Teda, ako som e, už uvedol, teda ide o 600 miliónov eur Ehm, fiskálnych výdavkov. Mm, ako som povedal, politicky to nie je príliš jednoduché a konzervatívne strany, najmä v Belgicku, ehm, dosť lpejú na, tejto na tom fiskálnom odpočte a je to tá úst, stanovenie, ktoré politicky nie je príliš priechodné, takže my navrhujeme, aby sme e, nerobili odpočty, takže sme sa preskočili tie možnosti troch až štyroch indexácií a e, vytvorili tým lepšie predpoklady. Takže je to praktické riešenie, pragmatické riešenie. No a čo to spôsobí? Umožní to ženám ekonomickú slobodu a mužom e, rodinnú slobodu. V správe máme ďalšie opatrenia alebo e, odporúčania. E, ide tiež o riešenie DPH pre špecifické ženské produkty, hygienické produkty a aké sú pre nami výzvy. Sú tu štyri veci, ktoré som ešte nespomenul a tie sa často zabudajú v diskusii. To prvé je e, e, otázka vlastného zamestnávania, potom potom otázka pestúnstva to je tiež veľmi dôležitá e, téma, ktorá nie je úplne spravodlivo riešená. A potom ďalšia otázka je smernica komisie, ktorá bude, tak e, návrh smernice komisie, ktorý bude predložený do parlamentu a ten predpokladá v článku 8, že 4 mesiace rodičovskej dovolenky, ktoré sa nedajú preniesť na druhého partnera, budú uhradené na úrovni e, kompenzácie v práci neschopnosti. Ja sa obávam, že toto bude najdiskutovanejší článok na úrovni rady a asi to tam neprejde. Takže by bolo dobré, keby e, parlament tlačil na to, aby tento článok bol ponechaný. No a potom čo s materskou dovolenkou a teda smernicou o materskej dovolenke, e, tá by tiež mala byť, vlastne tá smernica by mala byť e, veľkorysejšia. Počítame s vašou podporou a ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Now we are going to a presentation. Veľmi pekne. A teraz Budeme mať ďalšieho rečníka, pani Ursula Gunnarsson, profesorku práva spoločnosti zo Švedska. A pani Olson Gunnarsson je známa na národnej aj medzinárodnej úrovni za svoj vedecký výskum práve v tej, e, našej problematiky. Takže dávam slovo pani Gunnarsson, profesorke práva spoločnosti z Univerzity Umea a Švedsko. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za možnosť mať túto prezentáciu a e, za správu, ktorú sme mohli vypracovať. Je to veľká výzva uplatňovať rodový pohľad na zdaňovanie, najmä ak pracujete v oblasti daňového práva, pretože to je mainstreamová oblasť a pre mnohých politikov a občanov je zdaňovanie veľmi technická problematika, náročná oblasť vedomosti. A v našej správe sa snažíme vysvetliť podstatu zdaňovania a súčasne uplatňujeme kritický rodový e, pohľad na zdaňovanie. Toto sú autory správy a všetci traja autory sú aktívni výskumní pracovníci v to oblasti tohto daňového projektu v rámci Horizontu 2020. To ja koordinujem. A je to projekt, ktorý začal za, e, začiatkom roku 2015, bude trvať do roku 2019 a e, uskutoční sa v rámci výzvy spoločenské výzvy problémy. Takto to vyzerá momentálne. Je to daňový výskumný projekt, ktorý zadala Európska komisia. Toto sú členovia nášho projektového týmu. Vpravo vidíte Margit Sperma niekde vzadu a Rikis väčšina výskumných e, pracovníkov sú vedkynie, nie všetky z rodových štúdií, ale veľká časť z nich sa venuje zdaňovaniu a rodovým štúdiam. Toto sú ciele nášho projektu a chcem zdôrazniť, že Mnoho vecí sa neštuduje z, hlado, z hľadiska rodového, ale my sa snažíme zapracovať rodový pohľad všade tam, kde to je možné a kde je to relevantné. To je taká reakcia na prácu Elizabet, respektíve jej žiadosť e, voči európskym inštitúciám, aby rodové aspekty zdaňovania neboli skované ako niečo mimoriadné, alebo aby boli mimo politickej diskusie či odporúčaní k zdaňovaniu v EÚ a v členských štátoch. V správe máme aj niekoľko kľúčových zistení, a to je, že sme presvedčení, že rodová rovnosť je základnou otázkou pri e, udržateľnej budúcnosti alebo udržateľných politik členských štátov a EÚ. A to platí pre všetky daňové diskusie, ktoré teraz prebiehajú v EÚ. Taktiež v správe hovoríme, že daňové zákony aj daňové politiky majú vplyv na trh práce, majú alokatívny ako aj distribučný dopad, o tom sa tu už hovorilo, teda alokačný aj distribučný dopad. To jednoduché posolstvo by bolo, Zdá sa, že daňové systémy niekedy spôsobujú ešte väčšiu chudobu žien. Že nám nepomáha, skôr to eroduje ne- ekonomickú nezávislosť žien. O tom hovorila aj Elizabeth v svojej prezentácii. To sme videli, alebo vidíme už pomerne dlho, subordinované socioekonomické reality existujú pre ženy a one can say, we could say even more, the fiscal system have, have, have um, not helped to get women out of. Fiskálny systém nepomohol že nám dostať sa z pasce chudoby. Nepomohol im znížiť rozdiel v platoch, nepomohol e, odstrániť nerovnosť v zabezpečení v starobe a nepomohol ani znížiť rozdiel v bohatstve. Takže fiskálny systém nepomáha alebo nepodporuje ekonomickú rodovú rovnosť. To je všeobecný záver. Ako už Elizabet povedala, uskutočnilo sa niekoľko štúdí monitorovaných inštitúciami EÚ, ktoré ukazujú vzťahy medzi fiskálnymi systémami a e, to, ako produkujú odrádzanie žien, e, destimuláciu žien na trhu práce. Elizabet ešte povedala, že že EU inštitúcia členské štáty nedodržiavajú e, politické záväzky a povinnosti vyplývajúce zo zákonov v súvislosti so zaručením významnej rodovej rovnosti v zdaňovaní. A ide o tieto články ako vidíte na obrázku. Text v červenom zdôrazňuje, že slovo zaručiť, zabezpečiť je to, čo je v jadre záväzku Európskej únie a jej inštitúcii, ako aj členských štátov. Skutočne môžeme povedať, že samozrejme zdaňovanie nie je politická oblasť, e kde je príslušnosť EÚ, ale keď hovoríme o tejto povinnosti zabezpečiť, zaručiť, tak to sa vzťahuje na všetky politické oblasti a nekončí to len pri zdaňovaní. Takže sú právne záväzky pokračovať, budovať. Určite to všetci vieme, ale ja som profesorka v práve, tak ja to, práva, tak ja to chcem zdôrazniť. Chcem zdôrazniť toto základné stanovisko a chcem povedať, že to môžeme použiť na dosiahnutie pokroku pri zdaňovaní s, po, s rodovým aspektom. Toto je obrázok, ktorý sme e, zahrnuli aj do správy, aby sme ukázali, kde sa momentálne nachádzame, keď ide o daňové príjmy vo všeobecnosti v Európskej únii a vidíte, že vychádzame najmä z, danie, e, z daní, ktoré sú zdaňovaním práce, čiže individuálne alebo firiem, malých firiem. A máme tu problém, keď sa zdaňuje kapitálový príjem alebo majetok, a keď hovoríme o environmentálnych daniach. Takže vidíme, že najviac e, daní sa práve získava zo zdaňovania práce. A to, čo som už spomínala, je, že už mnoho desaťročí ročí Máme daňovú ideológiu, ktorá presadzovala optimálnu, optimálne zdaňovanie, zdaňovanie pre rast a má silnú základňu v mnohých ekonomických štúdiách, ale zdá sa, že po vrchole v roku 2014 ekonómovia menia troška stanoviska a uvedomujú si a uvedomujeme si, že zdaňovanie pre rast oslabuje svoju vlastnú legitimitu, vytvára priveľa nerovnosti všeobecne v spoločnostiach a to je kontraproduktívne pre ekonomický rast. Už ako sme povedali, keď, máme, keď sa stratí redistribučný profil v da- národnom daňovom systéme, tak ten dopad tejto ideológie je taký, že tu vzniká otázka, či naozaj dokážeme udržať sociálny štát a či existuje budúcnosť pre sociálny štát, pretože sociálny štát musí mať aj príjem, príjem, ktorý je v súlade s tými sociálnymi programami a treba to podporovať. Taktiež je veľmi zreteľné, že dochádza k posunu daňového zaťaženia od mužov smerom na ženy, pretože zdaňovanie kapitálu sa znížilo a niekde je to veľmi nízke. A napríklad vo Švedsku máme teraz niektoré dane kapitálového príjmu na úrovni 20 ale máme daň z príjmu z práce, čo 58% a sociálne, k tomu ešte idú sociálne odvody a podobne. Ale ženy majú veľmi zriedkavo kapitálové príjmy, najmä nie z finančných nástrojov, nás finančných transakcií, operácií. Takže táto nízka daň z kapitálu je niečo, čo pomáha najmä mužom. Taká je socioekonomická realita. A keď si pozrieme osobné dane z prejmu, tak vidíme, že tie progresívne sadzby sa znížili. Vidíme, že dochádza k splošťovaniu daňových pásiem. čiže je tu malá, malá progresívnosť a mnohé štáty majú takmer rovnakú daň bez ohľadu na výšku toho príjmu a niektoré e, dani z príjmu sa presunuli do daní zo spotreby. To vidíme ľahko, ale tu riešime daňové výdavky aj na tomto obrázku. A tie, to je veľmi ťažko vidieť. Daňové výdavky alebo znižovanie daní rôznych druhov, ktoré sú v rámci daňového systému. Môže to byť, ja neviem, e, môžete si odpočítať príspevky do súkromných poistení alebo príspevky na výskum a vývoj. To je veľmi štedrá položka na znižovanie daní pre firmy môžete tu mať ďalšie typy e, odpočítateľných položiek v zdaňovaní podnikov, ktoré jednoducho nevidíte. A to sú tie e, veci, ktoré, ktoré majú pozitívny dopad na mužov, na mužov s vysokým príjmom. Toto sú také odpočítateľné položky. Taktiež nevidíme neplatenú prácu žien, najmä žien, to už spomínalo sa, v súvislosti s rodičovskou dovolenkou. A keď je to dôležité, vidíme najmä v súkromnom podnikaní, že tento imputovaný príjem sa tu započítava a to sú vlastne je to práca žien, ktorá podporuje príjem podnikov, ale nefunguje to opačne, nefunguje to tak, že muži by prispievali s imputovaným príjmom, sú to ženy, ktoré to tu vedú. Takže tu sú takéto všelijaké rôzne štruktúry vychádzajúce z kultúry nerovnosti v spoločnosti. Stále sa to opakuje, aj odráža sa to aj v daňovom systéme. Ďalej individuálne dane alebo nedostatok individuálneho zdaňovania v európskych krajinách. Je to ilúzívny pojem. My si myslíme, že v mnohých krajinách, 19 z 28 členských štátoch sa používajú individuálne daňové jednotky. Ale keď sa pozrieme bližšie, tak vidíme, že sú rôzne odpočítateľné položky, nejaké rodinné, mm, ja neviem, odpočítateľné položky vychádzajúce z príjmu domácnosti. A to sa posudzuje potom individuálne v daňovom systéme. A to napríklad sa používa aj testovanie prostriedkov potom pri sociálnych transferoch a to, čo sa ušetrí na daniach, e, tak to sa zase e, odpočíta, lebo to sa znižia tieto sociálne transfery. Ja za seba, ja študujem aj daňové systémy, aj systémy sociálneho zabezpečenia a moja skúsenosť je taká, že ja si myslím, že nikdy v Európe nedosiahneme rodovú rovnosť, e, keď budeme mať takúto situáciu stále, takýto prístup. Už hovorím 17 minút a chcem ešte povedať niekoľko slov k daní z majetku a k spotrebným daniam alebo daní zo spotreby. To, čo je E, rozdiel v, daň, e, v mzde je aj rozdiel v dani z bohatstva. Vidíme to aj vo Švedsku, máme veľký rozdiel. Myslím, že štúdia, ja viem, že je táto štúdia, ktorá ukazuje, že Švedky vlastnia 50 Švedska 15 Švedska a zvyšok vlastnia muži, keď hovoríme o majetku. Takže vidíme, že tento rozdiel v mzdách sa akumuluje pri bohatstvu, keď hovoríme o bohatstve, o majetku. Pri da- E, daniach zo spotreby je veľmi malý výskum z hľadiska rodu. Čiže pokiaľ ide o majetok ženy, vlastne len 15 švedsku, švedského majetku, ale muži zbytok. A pri daní zo spotrebe je to tak, že nemáme disegregované údaje. E, máme mnoho štatistík, ktoré sa zaoberajú len domácnosťami, ale nepozerajú sa na distribúciu vo vnútri domácnosti. Tie štúdie, ktoré sa urobili, ukazujú, že tí, čo majú najvyšší príjem, majú aj najvyššie bohatstvo, majetok v rodine a to sa akumuluje z generácie na generáciu. A vidíme aj to, že distribučný efekt daní zo spotreby alebo spotrebných daní súvisí s celým daňovým systémom Treba to zohľadňovať pri tom celom distribučnom systéme daňových e, systémov. A zoberme si Švédsko a jeho reformu z 91. roku. A keď sa príjem, ten, keď sa znížila daňová sázba marginálneho príjmu a zvyšili sa spotrebné dane a rozšírili sa, tak to malo taký inlok e, účinok na mm, e, sekundárnych prie, e, tých, čo zarábali, sekundárnych zarábajúcich osôb. A my sme mali taký príjem a videli sme, čo bolo užitočné, prospešné pre, toho druhu, pre tú druhú osobu. A videli sme, že tieto e, reformy jednoducho zamrznú ženy v tý, tej situácii, v ktorej boli, nepomôžu im. Potom sú v našej správe sú aj odporúčania. A Väčšina z nich ukazuje, že musíme ešte robiť väčší výskum, potrebujeme disegregované údaje, musíme preštudovať národné daňové systémy, aby sme dokázali ukázať dopad alebo obraz rodových nerovností e, na štruktúrálnej úrovni v národných zdaňovacích systémov, systémov daní z príjmu. A my dúfame, že európske inštitúcie prevezmú a budú brať právne záväzky, záväzky plývajúce zo zákonov vážne a spravia všetko preto, aby dohlbky preštudovali tento vzťah medzi rodovou rovnosťou a zdaňovaním. Ďakujem. Uh, ďakujem pekne, pani profesorka Gunnarsson, za prezentáciu štúdie útvaru politiky. A teraz otvorím výmenu názorov a rada by som dala slovo pánovi spravodajcovi Ernestovi Urtasunovi. Ďakujem pekne, ďakujem eh, trom dámam za zaujímavé prezentácie. Mám pár otázok. Myslím, že je tu veľa eh, vecí, prvkov, na ktorých sa musíme zamyslieť a myslím si, že je jasné z prezentácií, vašej prezentácie, že tie zdroje nerovnosti, ktoré pramenia z daňových systémov sú pomerne veľké a že to je problém. Možno najskôr na adresu pani Klacer, pokiaľ ide o otázku odporúčaní jednotlivým krajinám v rámci európskeho semestra. E, na to sme už veľmi tlačili z tohto výboru, aby tu neboli len osobitné odporúčania, pokiaľ ide o rodovú rovnosť, ale aby bola vypracovaná aj posúdenie vplyvu o iných odporúčaniach, pokiaľ ide o rodovú rovnosť. Vaša koncepcia tých odporúčaní, ktoré v sebe obsahujú riziko pre rod, to sa mi zdalo zaujímavé. Ehm, mohli by ste prísť nejakým konkrétnym príkladom, pokiaľ ide o odporúčania z posledného kola odporúčaní. Možno teraz nemáte také podrobnosti, ale aké typy takých rizikových odporúčaní z pohľadu rodu máme, to by sme mohli potom skontrolovať, že aké vlastne odporúčania ohrozujú rodovú rovnosť to je jedna vec. Druhá vec, ktorá sa mi zdala zaujímavá, vaša pripomienka ohľadom eko daní, alebo ekologických daní, keď hovoríte, že niekedy nie sú rodovo neutrálne, za normálnych okolností, teda intuitívne, by som povedal, že keď e, formulujeme nejaké danie pre oblasť ekologickú, pre životné prostredie, tak e, s väčšinou sa snažíme e, zredukovať životnému prostrediu škodlivé aktivity a to väčšinou sa viaže na ľudí na človeka, čiže e, ja by som skôr tvrdil, že to je na prospech rodovej rovnosti, vy vravíte opak. E, možno by ste to vedeli troška rozviesť, e, tento bod, pretože je to dôležité. A takisto sa mi zdal zaujímavý veľmi váš posledný návrh, pokiaľ ide o zriadenie také rady pre, teda rád pre rodovú rovnosť a pre fiskálne záležitosti alebo daňové záležitosti. Neviem, či ste to navrhovali pre jednotlivé členské štáty, teda na úrovni každého členského štátu mať takúto radu alebo mať len jednu zastrešujúcu na EU úrovni. A ak ten návrh smeruje k tomu, že to bude na úrovni jednotlivých členských štátov, tak potom neviem, či nezávislé daňové úrady môžu pomáhať. Pretože máme na úrovni jednotlivých členských e, štátov teraz daňové úrady, ktoré sú zodpovedné, možno by mohli mať nejaké rodové útvary. Zaujímavý návrh sa mi zdalo a otázka na pani Gunnarsson. E, myslím, že jedna z vecí, ktorá sa mi zdala zaujímavou, samozrejme je tu e, celá diskusia, ktorá sa týka aj práce Pikettyho a tak ďalej. A otázka toho zdaňovania smerom od kapitálového k mikro, e, ako to nastaviť. A samozrejme, tu je konštatovaný dopad na rod. Ženy sa spoliehajú v prevažnej miere na príjmy z práce, keď to takto bude naďalej, tak sa bude zvyšovať tá rodová nerovnosť. Máte e, nejaké štatistické údaje, ktoré poukazujú na to, alebo ktoré by sme mohli využiť aj v tých zisteniach uvedené, že ten kapitálový príjem väčšinou majú muži, pretože to by naozaj pomohlo, keby sme chceli ďalej rozpracovať ten argument. Ďakujem. Pani Anobal, e, štínová spravodajkňa za SAD. Pani Hannibal. Hannibal. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za prezentácie. Ďakujem aj komisii za dokument. Samozrejme, to je mimoriadne náročná problematika. Ako väčšina z vás vie, Spojené kráľovstvo teraz e, sa chystá na národné voľby a nie lepšie veci ako národné voľby na to, aby sme upriamili pozornosť na daňové záležitosti. Takže veľmi príznačné, že sa o tom teraz bavíme mnohé z tých argumentov, ktoré ste predložili, väčšina, väčšina tých bodov, taj sa neobjavujú v národných diskusiách o dania, daniach a mali by sa objavovať, pretože veľa hovoríme o sadzbách daní, hovoríme o tom, či vláda zvýši dane z príjmov alebo daň pridaných, pridanej hodnoty. Nikdy ale nehovoríme o tom, ako je štrukturovaný takýto daňový systém a nikdy sa nezaoberáme tým rodovým hľadiskom daňového systému. Takže bolo dobré, že sme si mali možnosť to vypočuť a kde sú tie problémy. Väčšina z nás, myslím si, že sme si vedomi toho, že spotrebná daň, DPH a iné zdroje daňových príjmov sú regresívne a majú väčší dopad na ženy. Vo všeobecnosti je taký pohľad, aspoň teda v Spojenom kráľovstve, že dane z príjmov sú progresívnejšími typmi daní, a aj keď sú tam isté obmedzenia, pokiaľ ide o to fungovanie a možno sú menej progresívne, keď sa dostávame k tým vyšším sadzbám zdanenia. Takže je tu kopa veľmi zaujímavých vecí v tejto problematike a samozrejme nie je prekvapením, že daňový systém má takú zabudovanú diskrimináciu voči ženám, pretože vidíte, že to nastavili muži, aby to reflektovalo spoločnosť aj chod pred istým časom a určite sa tam nezohľadovala rodová rovnosť a tak ďalej, mnohé iné veci. Jedna z vecí, ktorú by bolo dobre nabádať, je, aby viacej žien e, sa pustilo do práce na zdaňovaní a na daňových systémoch, aby ženy viacej hovorili o e, zdaňovaní. To sa príliš teraz nedie v súčasnosti, čiže naozaj je tu veľa vecí ohľadom daní, ohľadom štruktúry zdaňovania a ako to prebieha. Ja si teda myslím, že to naozaj bolo užitočné a pokiaľ ide o otázku rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom a kto pracuje, kto je na, na materské, alebo tak aj to je otázka, ako sú vynakladané tie prostriedky. Verejné výdavky, to je druhá stránka toho argumentu. Bolo zaujímavé, ako ste preukázali, že aj toto má rodové dosahy. A samozrejme má to aj dosahy na starších ľudí a na starúce spoločnosti opäť je tam aj ten rodový rozmer, pretože ženy zvyčajne sa dožívajú viac ako muži. Čiže je tu veľa vecí, ktoré ste spomenuli. Bolo by dobre, keby sme niečo z tohto vybrali na výbore a ďalej to rozdiskutovali, lebo je tu pre nás veľa podnetov na prácu. Ďakujem pekne, pán Gerike. Ďakujem pekne a pánovi spravodajcovi. Myslím si, že to bol obrovský skok e, smerom k zrovnoprávneniu rovnosti rodovej. Niekoľko vecí by som rád spomenul. Pani Klacer, keď hovoríme o daňovaní, ktoré e, je priaznivé pre rast, neviem, čo myslíte tým rastom, ja si to preložím po svojom. Pokiaľ viem, tak je to tak, že vo Francúzsku od tretieho dieťaťa už nie, sú, nie je po, po, povinnosť platiť e, dane z príjmu či to myslíte pod pojmom eh, daňového alebo zdaňovania, ktoré priaznime pre rast, eh, to neviem, ale bez ohľadu na to, aké zľavy alebo aké úlavy eh, dostávajú rodičia v oblasti daňovej, keď si vezmeme DPH, tak cez svoje deti zaplatia o to viac, tak veľa daní, že v princípe to, čo dostanú ako úlavy z iných zdrojov daňových, nezostane im nič, pretože ešte stále dokonca preplácajú a vychádzajú z toho horšie nakoniec. Pán Van Dam, e, vy ste zašli najďalej z môjho pohľadu, pokiaľ ide o vaše argumenty. Neplatená práca. A tu by som rád bol počul e, rozdiel e, medzi rodičmi a medzi tými bez detí. My nehovoríme o tom, prečo rodičia alebo páry nemôžu mať deti. My tu hovoríme o porovnaní toho rovnakého postavenia rodova. Bolo by dôležité pozrieť sa na to, Okolko viac práce majú rodičia v porovnaní s tými, e, ktorí deti nemajú, aby sme získali taký správny pohľad na správne porovnanie. Keď hovoríme o tom, že smernica o rodičovskej dovolenke, e, ja by som sa domnieval, že e, my sme príliš nízko nastavení, pokiaľ ide o tie mesiace, ktoré poskytujeme na rodičovskú dovolenku. Teraz je to tak, že vy používate Belgicko ako príklad, 700 eur. Je to ale 28 členských štátov, takže bude ťažké to preniesť. Môj tip, zistite predsa, koľko to stojí dať dieťa do škôlky, dať dieťa do jasly, alebo do takéhoto zariadenia, a koľko si to vyžaduje príjmu a takýto príjem by ste mali potom e, preniesť na rodičov, ktorí sa starajú o svoje deti doma potom by sme mali porovnateľné množstva, kvantity a potom e, tá rovnosť, eh, by sme sa aj najviac priblížili. Keď hovoríme teraz o financovaní, moja otázka v Belgicku, kto platí dôchodok? Platia ich budúce generácie? Alebo každý si eh, na ten dôchodok zarába sám? Ak ich platia budúce generácie, generácia, tak by som sa potom potom by som povedal, že tí, ktorí nemajú deti a ktorí majú výrazne vyšší dôchodkový príjem, e, dovolte im financovať e, tie deti cudzích ľudí, ostatných ľudí a potom to bude tak, že aj tí, ktorí nemajú deti, budú participovať na financovaní budúcich generácií, tých, tých dôchodkov budúcich generácií a potom nebude zásah do tých príjmov rodičov, že nebude tam napríklad nebudú nutení do práce čiastočne na čiastočný úvezok, alebo nebudú nutení pracovať formou tých eh, slaboplatených mesiacov pre rodičov. Čiže je tu taký krok dopredu vo vašom uvažovaní, ale ešte by som išiel ďalej. A ešte vďaka na pani Gunason, eh, veľa zaujímavých postrehov. K tomu ale nemám nejaké dodatočné otázky teraz na, na vašu adresu. Veľmi zaujímavé, čo ste nám približili. A pokiaľ ide o tých rodičov, tak ste odpratali veľkú, veľkú prekážku, skutočne. Mariana, čo... ďakujem pekne za tieto príspevky, hovorí pani Neuchel. Jedna vec, ktorú by som chcela doplniť, nespolo to spomenuté, neviem, či to nie je špecialita Nemecka, je to tak, že v rámci zmluvy sú prostriedky, ktoré sú smerované na katolícku, respektíve evangelickú církev a tým nemyslím peniaze z, z daní, církevných daní. To sú bežné prostriedky z daní, ktoré platia všetci ľudia, aj napriek tomu, že patria inému, alebo k inému náboženstvu. Um, platy napríklad biskupov alebo tak ďalej e, sú platené štátom to je taká špecificita, ktorá nie je všade známa. Nemuseli by sme to minútne kritizovať, je to už 200 rokov takto. Ale chcem to len teda tu nás spomenúť, že je to jasné prerozdelenie všetkých príjmov z daní a to je, smerujú tie prostriedky e, vyslovene len na mužov, pretože tam v cirkvi sú len muži. Takže vidíme, že ten konkordát alebo tieto právne základy, ktoré sa týkajú prerozdelenia bežných daňových e, príjmov, lebo tu nejde o e, príjmy cirkevnej dane, to smeruje na pokrytie platov práve cirkevných predstaviteľov, ktorí sú mužmi a nemôžeme potom hovoriť o prerozdelení rovnoprávnom. 150 miliónov ročne e, za, teda v Nemecku z normálnych daňových príjmov v samotnom Nemecku. 150 miliónov a myslím si, že v rámci rodovej rovnosti to treba ešte raz e, spomenúť a povedať jasne. Keď si vezmeme zamestnanie, a teda biskupa verieme ako nejaké zamestnanie, a keď tam má byť rodové hľadisko rozhodujúce z pohľadu výkonu takéhoto zamestnania, keď hovorím o katolíckej cirkvi, tak potom e, to nemôže byť financované z daňových príjmov, pretože to vylučuje ženy z takéhoto zamestnania, z takéhoto stavu a tým pádom ženy nemajú prospech z takýchto a musíme tam do toho zapojiť, že aby to bolo spravodlivé. Uh, thank you uh, very much. And now I would like to ask our experts to, to answer to... Uh... uh Ďakujem pekne a teraz poprosím uh, prítomných expertov, aby možno zareagovali. A máte maximálne dve minúty, pretože nás čaká hlasovanie o 9 minút. Takže dostanete dve minúty na odpoveď. <laughs> E, toľko otázok a dve minúty. Skúsim to rýchle. Najskôr tie odporúčania, ktoré obsahujú v sebe rizika z pohľadu rodu. Napríklad, keď si vezmeme odporúčanie obmedziť výrazné používanie znižených sadzby DPH, ak vieme, že DPH je regresívnou daňou, tak potom tú ťarchu znášajú viac ženy, pretože veľká časť ich príjmu bude smerovať do DPH Čiže to je také, že je tam to riziko. Alebo návrh znížiť sadzby daní z príjmu pre právnické osoby. Čiže je to minimálne rizikové, riskantné a ja hovorím o tom, že treba spraviť e, posúdenie vplyvu podrobné, aby sme to vedeli riešiť. Po druhé, pokiaľ ide o dane v oblasti životného prostredia, opäť Veľmi sa to odvíja od konkrétnych špecifických vlastností tej dane, ale vezmeme si uhlíkovú daň. Ak je to povedzme uvalené na benzín alebo na pohonné hmoty, môže dojsť k zvýšeniu cien za energie. A tým pádom tie ceny energii majú väčší podiel na výdavkoch ľudí s nižšími príjmami a tým pádom ženy znášajú väčšiu ťarchu, pretože bohužiaľ väčšine krajín je to takto distribuované. Ale je tam ale viacero tých ohľadov, pretože otázka je, či sú tu nejaké politiky zmiernenia a ako sú realizované. Čo sa deje s daňovými príjmami, ktoré plynú z takýchto daní, ekodaní alebo na životné prostredie. Môj návrh smeruje k tomu, aby akákoľvek e, daň na životné prostredie už mala takéto rodové dopady. E, ja hovorím o tom, že samozrejme je to dôležité mať takéto dane v súvislosti s životným prostredím, ale treba ich veľmi dobre overiť z pohľadu tohto rodového hľadiska. Východiskom by podľa mňa bolo mať dobrý rámec pre analýzu, aby sme spravili napríklad preskúmanie existujúcich štúdií, pretože v súčasnosti je toho málo, ale niektoré tie štúdie majú dobré rámce pre rodové otázky a pre environmentálne zdaňovanie. Rastovo prospešný alebo prospešný pre rast, ja som to použila tento termín v rámci paradigmy, kde hovorím o tom, že musíme nastaviť daňové systémy tak, aby podporovali rast a nie deti to je taký ten rozdielný aspekt. A ja som hovoril o tom, že tu je problémom to, že poprvé najskôr nie je celkom jasné, či eh, daňové škrty, ktoré eh, sú stimulované formou tých daní, ktoré majú podporovať rast, či majú ten želaný účinok a majú vysoké náklady, sú s nimi spojené tým, že zvyšujú daňové nerovnosti v rámci daňových systémov. Takže treba ich veľmi pozorne preskúmať z pohľadu rodovej nerovnosti. A pokiaľ ide o tie rady pre rodovú rovnosť a daňové otázky, ja navrhujem, aby to bolo tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských štátov, ako je to s bežnými teda daňovými orgánmi, úradmi, ale navrhujem, aby to boli odčlenené, oddelené subjekty, lebo ak je to súčasťou toho hlavného prúdu, toho mainstreamu, tak sa to nejakým spôsobom to zanikne. Lebo ľudia majú svoju robotu a robia to potom len na časť, iba čas svojho času. E, čiže ja idem ďalej vo svojom návrhu a e, pritom máme tak veľa rád zostavených z odborníkov, že potrebujeme aj takéto rady, pokiaľ ide o rodovú rovnosť a verejné daňové politiky tak aby sme skutočne dokázali to nakopnúť a posunúť dopredu. Ďakujem pani Klacer, pán eh, Rakis. Eh, ďakujem pekne. Eh, pán Gireke, nie som zvyknutý na simultánne tlmočenie, dúfam, že som to dobre pochopil. Otázka bola, či by sme mali ísť ďalej, aby sme stimulovali mužov k tomu, aby išli na rodičovskú, otcovskú dovolenku. Nie? Správne som pochopil. Mm, dobre, e, na jednej strane, ak by sme platili nejakú mzdu, tak potom samozrejme e, viac mužov by bolo ochotných chopiť sa tejto, e, tejto role, pretože chcú to ako vreckové. A tým pádom prejsť od tých 4 mesiacov za 700 eur, čo nie je tak atraktívne z pohľadu straty príjmov prejsť eh, na 2,5 mesiaca za 1400 mesačne, čo je viac ako je priemerná mzda v Belgicku a to by istým spôsobom eh, kompenzovalo výraznejšie tú stratu príjmov a tým pádom by sme stimulovali mužov eh, tomu, aby zostali doma po dobu troch mesiacov po narodení dieťaťa. Samozrejme, v ideálnom svete by sme mohli ísť ešte ďalej a páči sa mi švedský systém, kde tie páry dostávajú bonus pokiaľ ide o to, do akej miery sa rovnako, sa rovnako delia tie povinnosti rodičovské po dieťaťa, čiže mohli by sme zájsť, ale bohužiaľ daňová a rozpočtová situácia mojej krajiny nie je tak e, rúžová, tak dobrá, ako je situácia Švédska, respektíve Norska. Ak som pochopil správne vašu druhú otázku, tak vy hovoríte, že tie dodatočné náklady v rámci tých systémov prerozdelenia tie budú znášať tie ďalšie generácie, tí mladí ľudia? Otázka je, že ak dôchodky financujú budúce generácie, tak potom e, si musíme položiť otázku, kto bude financovať budúce generácie. A potom to nebude zodpovednosť rodičov platiť za tie budúce generácie, ale aby sme tam zahrnuli aj deti, e, rodičov, no pardon, e, ľudí bez detí, aby sa zúčastnili toho financovania. E, keď sa bavíme o systému dôchodkového zabezpečenia alebo tak. For, uh... Samozrejme je tu zníženie pre manželské páry s deťmi, teda platia menej, teda manželské páry s deťmi platia menej daní a potom ten manželský kvocient, keď hovoríme o to rozdelenie rozpočtu, e, tie benefity idú v zásade na iných, iným ľuďom, tak e, e, reforma manželského kocientu by vlastne prispela aj k tomu vyváženiu medzi staršou a mladšou generáciou. A teraz Pani profesorka Gunárstvo, nech sa páči. Mikrofón. Uh, yeah, now it's on. Uh, yes, there are statistics. We have some, and we're going to do more. But yeah. Áno. Ak uh, pokiaľ ide o finančné nástroje, tak sa ženy nezohľadňujú. Tak to je. vieme, že máme negatívne čísla, pokiaľ ide o úspory. V, pri kapitálových trhoch, tak tam hovoríme o 7-8% a tie sa týkajú len mužov tá, žien, ale e, zbytok ide na mužov. E, teda otázka je, prečo ženy vlastne nepreberajú toto rizika. Ale tu sa vraciame k tej základnej otázke. E, ide tu vlastne o hlboké korene tých rozdielov medzi mužmi a ženami. hovorili sme tu o tom, ako katolickí kňazi sú platení z všeobecného daňového systému. Možno mnohí Nemci si myslia, že to je úplne prirodzené. Možno v mnohých iných e, členských štátoch e, sú také daňové zvyklosti, ktoré sú pre ľudí úplne prirodzené. Ale je to súčasť eh, rodového rozdielu v spoločnosti, ktorý je hlboko zakorenený v našich kultúrach. Eh, často sme pripravení eh, v daňových systémoch vynakladať veľké prostriedky na rôzne veci a vôbec o nich nediskutujeme. Ale potom, keď sa dostaneme k e, reforme rodičovskej dovolenky, tak potom máme obrovskú diskusiu, ako to urobíme. Takže e, ten vplyv na e, ten diskurs o daňových otázkach ale nie je v rukách žien. Teda potrebujeme oveľa viac povedomia o rodových otázkach a, a, a to najmä na strane daňových expertov. Prosím, európske inštitúcie, tento výbor, pomôžte nám v tom. Vy asi máte tú moc, ja ju nemám. Ja e, som jedna osamelá e, žena, pokiaľ ide o tieto kompetencie. Takže e, to je čosi, k čomu by ste vy mohli naozaj prispieť. Ďakujem. Chcem sa všetkým rečníkom poďakovať, expertom poďakovať za ich účasť na dnešnom vypočutí. Získali sme mnoho cených informácií, ktoré nám pomôžu pripraviť e, správu z vlastnej iniciatívy. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne. Kolegyne, kolegovia, hlasovanie začne o jednu, dve minúty. Prosím, pripravte sa.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 Colleagues, are you ready to vote? Kolegyne, kolegovia, e, ste pripravení hlasovať? Budeme hlasovať o ústnej teda otázke na e, ústne zodpovedanie v téme e, manželstiev detí. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté záverečné hlasovanie o ústnej otázke, tak ako bola pozmená. Hlasujeme. Hlasujeme. Hlasovanie je ukončené. Je to schválené. Ďalší bod programu dopad medzinárodného obchodu na globálnu e, zmenu hodnoty. Malin Bjork e, je navrhovateľ e, pozmenací návrh 6, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. si 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromisný návrh 1 za, proti, zdržali sa, prijaté. Preveríme si to. Hlasovanie je otvorené. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Pozmeňovací návrh 10. Ústny pozmeňovací návrh. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté v dvoch častiach, sme po častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Musíme si to preveriť, hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté. Pozmeňovací 11 za, proti, Zdržali sa? Prijatý. Preveríme. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Prijaté. Pozmievací 13 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Druhá časť za, proti, Zdržali sa? Je to prijaté, ale prosím, preveríme si to. Hlasovanie je za, e, otvorené. Hlasovanie ukončené. Je to prijaté s rozdielom jedného hlasu. Pozmeňovací 14 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa, prijatý. Druhá časť za, proti, zdržali sa, prijatí. Pozmeňovací 15 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa. Preveríme si to. Hlasovanie otvorené. Hlasovanie ukončené. Je to schválené. Druhá časť za, proti, Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací 16 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. Úvodné ustanovenia. Pozmeňovací 1 za. Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňovací 2 za. Proti? Zdržali sa? Preveríme. Hlasovanie je otvorené. it's, <laughs> it's my mistake. The, the, the vote is closed. It's adopted. Ukončené je to schválené. Pozmeňovací 3 za, proti, zdržali sa, prijatí, Pozmeňovací 4 za, proti, zdržali sa, prijatí, Pozmeňovací 5 za, proti, zdržali sa, prijatí, Ďakujem. Už dnes nemáme ďalšie hlasovania, takže prejdeme k poslednému bodu nášho programu. Colleagues, we will continue our meet. Budeme pokračovať. 8. bod na programe potreba európskej stratégie na ukončenie a predchádzanie rozdielu, rodového rozdielu v dôchodkoch. Ehm, Prihovorí sa nám pani Agnička Klodovigo z ktorá je zadávateľom tejto štúdie. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za možnosť pripo- pripraviť túto štúdiu. Nesústredíme sa na súčasné dôchodky, ale pozeráme sa do budúcnosti, aký je potenciál budúcich rozdielov, dôchodku, rozdielových rozdielov s ohľadom na súčasnú podobu dôchodkového systému. Prečo je dôležité, aby sme e, sa na to pozerali do budúcnosti? To, čo vidíme dnes vo vyplácaní dôchodkov, tak vlastne to reflektuje minulé e, trendy na trhu práce, e, teda Máme tu rozdiely v zamestnaní, eh, v zamestnanosti žien, ale aj pri mm, eh, daňových reformách. Revízie daňových systémov, ktoré boli stimulované zmenami v populačných krivkách, tak eh, tie ovplyvňujú veľmi vlastne vyplacenie dôchodkov a to má dopad aj na budúcnosť. Podiel žien na trhu práce sa mení. V niektorých e, krajinách sa zvyšuje odchod do dôchodku, vek odchodu do dôchodku aj pre ženy, ale aj e, iné typické formy. Takže keď to zohľadňujeme, e, je to veľmi dôležité pre pochopenie rizík rozdielov, rodových rozdielov vo vyplacení dôchodkov. Štúdia navrhuje index ktorý vychádza z analýzy a rozširuje túto analýzu z e, individuálnych indikátorov a ponúka perspektívu, aký je dopad kombinácie rodných faktorov, ktoré podporujú alebo prispievajú k rodovým rozdielom v dôchodkoch. A bol by som rád, aby sme práve o tomto diskutovali, prečo niektoré krajiny majú lepšie výsledky ako iné. Ako e, dizajn dôchodkových systémov ovplyvňuje e, tieto rizika. Mnohé rozdiely v úrovniach dôchodkov medzi mužmi a ženami sú výsledkom toho, čo sa deje počas aktívneho pracovného života, aká je úroveň miest, aká je intenzita účasti na pracovnom trhu. Aby sme mohli merať tento rozdiel v dôchodkoch a vytvoriť tento index, treba sa zameni, zamyslieť nad riešeniami, ktoré majú určité zásady, črty. Teraz je o porovnateľnosť napríklad ten spôsob, ako môžeme merať rozdiely v dôchodkoch v budúcnosti medzi mužmi a ženami, tak to musí vychádzať z ukazovateľov, ktoré sú porovnateľné medzi jednotlivými štátmi. Musíme použiť unifikované alebo podobné databázy alebo zdroje. Musí to byť udržateľné. To znamená, že ukazovatele týchto meraní sa vyrátavajú alebo sa pravidelne vypočítavajú. A to je aj tento prípad. Mali by sme merať výstupy. Musíme zohľadniť aj ten vývoj, ktorý prebieha na trhu práce v dôchodkových systémoch. Treba sa zamerať na súčasnú generáciu pracujúcich žien, pretože keď sa dôchodky platia, vyplácajú, tak je už veľmi málo vecí, ktoré môžeme urobiť na zmenu úrovne dôchodku, penzie. Ale politiky môžu ovplyvniť e, budúce, budúcu akumuláciu dôchodkov, budúcu úroveň dôchodkov a potom pokrytie. Náš index je konštruovaný takým spôsobom, že je v ňom všetkých 28 členských štátov a vychádza z ukazovateľov, ktoré sa dajú vypočítať aj pre krajiny mimo EÚ. Napríklad môžeme ho použiť pre oveľa širší súbor krajín. Ako vyzerá náš index? E, sú to dve domény. Jedna súvisí so zamestnanosťou a druhá s dôchodkovým systémom. Tá domena zamestnanosti, zamestnania má 65%, to je ten vážený index. Je, vychádza sa tu z toho, že väčšina rozdielov na, v úrovni dôchodkov je v dôsledku rozdielov na trhu práce. Je to výsledok toho. Toto je expertný spôsob na výpočet a vychádzame pritom aj z určitých skúseností z Polska, keď sme analyzovali riziko minimálnej penzie u žien a mužov a zistili sme, že dve tretiny rozdielu medzi ženami a mužmi je spôsobených práve situáciou na trhu práce, nižšia účasť, nižšie mzdy a podobne. Preto toto rozčlenenie medzi, týmito, medzi váhami týchto dvoch domen, čiže domena zamestnanosť má 65% a druhá 35%. V prvej počítame roky v v e, počte rokov zamestnanosti rozdiel. Áno, čiže tam sú tie m, mm, počet rokov zamestnanosti žien v porovnaní so 40 rokmi. To je tá dĺžka práce, ktorá sa používa na teoretickú mieru náhrady pri vypočítavaní týchto dôchodkových systémov. Uh, a vychádzame z predpokladu, že ženy pracujú 40 rokov. V skutočnosti to nie je tak. Táto časť indexu meria rozdiel práve medzi touto teoretickou dobou zamestnanosti a skutočnými odrobenými rokmi. Druhým ukazovateľom je rozdiel v, e, rodový rozdiel v plate a potom rozdiel v intenzite práci. To je podiel žien, ktoré pracujú na čiastočný úvezok. Keď pracujú na čiastočný úvezok, nemajú plnú mzdu a to znamená, že aj budúci dôchodok bude nižší. V dôchodkoch všetky ukazovatele zamestnanosti vychádzajú z údajov z prehľadu e, pracovnej síly a v dôchodkoch vychádzame z z výpočtu tej teoretickej miery náhrady, aj z kosy správy, ktorá vychádza každé tri roky a to znamená, že tento index môžeme vypočítať každé tri roky. Taká je súčasná situácia, pokiaľ ide o rozdiel dôchodkov medzi ženami a mužmi, keď napríklad žena ide na do, materskú dovolenku na 3 roky. Redistribúcia dôchodkov je faktor, ktorý meria vzťah medzi teoretickou mierou e, nahradenia pracovníka ktorý zarába dve tretiny priemernej mzdy počas celej pracovnej kariéry v porovnaní s tým, kto zarába 100%. Keďže ženy zarábajú menej ako muži a menej ako priemernú mzdu, to znamená, že majú osoch z redistribúcie v rámci dôchodkového systému. Indexácia dôchodkov je index, ktorý meria hodnotu penzie 10 rokov po odchode do dôchodku v porovnaní s penziou, ktorú dostanete hneď po odchode. Ako sme už počuli, ženy žijú dlhšie ako muži, to znamená, že dostávajú dôchodky významný počet rokov a je veľmi dôležité vidieť, aká je hodnota toho dôchodku v porovnaní s so počiatočnou hodnotou, či zostáva na rovnakej úrovni alebo či sa znižuje v dôsledku indexácie. Posledná časť tohto ukazovateľa je rozdiel úrovni penzie v dôsledku od iného veku odchodu do dôchodku. Vo väčšine členských štátoch je rovnaký, ale je niekoľko krajín, kde to nie, Bulharsku, Rumunsku, Slovinsku a Polsku. Ru, Rumunsko, ako sa povedá Slovinsko, Polsko tam patria. Táto mapa ukazuje hodnotu vypočítaného indexu e, e, rodového rozdielu dôchodkov s pohľadom dobre. Tam vidíme Dánsko, Litvu, Švedsko, Českoropla, Fínsko. To sú tie krajiny, ktoré majú zvyčajne vysokú účasť žien na trhu práce a relatívne nízky podiel žien, ktoré pracujú na čiastočný úvezok. A sú to aj určité mechanizmy, kompenzačné mechanizmy. Grécko a Holandsko majú najnižšie hodnoty a to je preto, že ženy majú relatívne nízku účasť na trhu práce v týchto krajinách a rozdiely sú pomerne vysoké. V Holandsku je to preto, že je veľký podiel žien, ktoré pracujú na čiastočný úvezok a to ovplyvňuje hodnotu indexu a je to aj odrazené v relatívne vysokej úrovni súčasného rozdielu v dôchodkoch čiže krajiny s vysokým skóre, majú také politiky dôchodku a trhu práce, ktoré znižujú túto rozdielu. Krajiny, ktoré majú e, nízke skóre, majú tieto problémy s tou nízkou účasťou žien a e, ich politiky vedú k rozširovaniu rozdielu. Chcela by som vás upriamiť na rozdiely v miery zamestnanosti to je jeden z tých najdôležitejších dôvodov, prečo vidíme užšie rozdiely v dôchodkoch. Tu je distribúcia zamestnanosti podľa veku, ako aj najnižšie a najvyššie hodnoty medzi krajinami EÚ. Zelená čiara ukazuje priemer a tieňovanie ukazuje tie najnižšie a najvyššie hodnoty. Vidíme veľký rozdiel medzi členskými štátmi EÚ, pokiaľ ide o mieru účasti. A tento rozdiel je najmä vysoký pri, vo veku 45 a viac. V niektorých krajinách sú tendencie k rýchlejšiemu odchodu, k soršiemu odchodu do dôchodku žien. To znamená, že majú menší počet odrobených rokov, nižšie dôchodky, nižšie zárobky, e, nižšie zárobky a dôsledky to nižšie dôchodky. Keď si pozrieme súčasné rozdiely dôchodkov, vypočítané na súčasných, zo súčasných e, penzí, ktoré dostávajú v EÚ, vychádzame tu z prieskumu tak, a pozeráme sa do budúcnosti, tak vidíme pozitívnu koreláciu. Avšak sú tu krajiny, ktoré majú relatívne dobré skóre teraz a môžu očakávať ale v budúcnosti väčšie rozdiely v dôsledku zmeny účasti žien na trhu práce ako aj v dôchodkových systémoch. Takže závery, čo robiť, aby sme tieto rozdiely v budúcnosti znížili. Môžeme posilniť politiky, ktoré chcú znížiť rozdiely na trhu práce medzi mužmi a ženami, napríklad ľahký prechod zo školy do práce, zníženie E, rizika, že nebudú zamestnané na začiatku svojej dráhy na trhu. Ženy totiž sa majú väčšie riziko, že nebudú ani na školách, ani na trhu práce na začiatku svojho produktívneho veku alebo dospelého života. A to môže ovplyvniť ich šance na trhu, práve, trhu práce neskôr. Posilnenie zosúladenia pracovného a rodinného života, prístup k vysoko kvalitným dostupným star- službám starostlivosti nielen pre deti, ale aj starších rodinných príslušníkov a podobne. Stimulovanie predlženého pracovného života, to je tiež niečo, čo pod- podporuje znižovanie týchto rozdielov. To tu určite nemusím zdôrazniť v tomto výbore. Potom Máme aj riešenia v dôchodkových systémoch, avšak kompenzačné politiky nemôžu nahradiť politiky e, trhu práce, ale dôchodkové systémy treba monitorovať z toho pohľadu, ako sa e, rozdeluje zápočet rokov, keď, sa, keď, nie sú na, keď nepracujú z rôznych dôvodov, napríklad starosť o rodinných príslušníkov a podobne. A e, e, vyrovnanie skutočného dôchodkového veku pre mužov a žien, aby nedošlo k penalizácii. A potom výsledky indexačných pravidiel, ktoré treba uplatňovať na to, aby sme nerozširovali rozdiel v úrovniach dôchodkov, najmä v prípade starších žien. Thank you very much for the presentation of the study and now I would like... Ďakujem za prezentáciu štúdie. Teraz dávam priestor na otázky. Nech sa páči, pani Dracerheč. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mám pripomienku aj otázku. V prvom rade sa chcem poďakovať expertke za túto prezentáciu, za túto správu Myslím si, že táto téma je jedna z najdôležitejších vecí, ktoré treba prediskutovať v dnešnom e, volebnom období a vedie nás to aj k tej celej analýze danej problematiky. Máme pred sebou veľa práce, potrebujeme veľa analýz a toto je jedna z prvých, ktorá je veľmi dôležitým ukazovateľom pre naše budúce činnosti. Mne sa na správe páči to, že ste poukázali, na príčiny, ako aj mechanizmy tvorby tohto rozdielu. A o, vytvorili ste tu tie dve zložky. To je tá trhová zložka, to je účasť žien na trhu práce, ako dlho pracujú, na, či na plný úvezok, polovičný úvezok a podobne. Hovorili ste aj o, rozmie, o veľkosti rozdielu v platoch. A potom je tu tá ďalšia zložka, ktorá, sa, ktorá súvisí s dôchodkom a to je atraktívnejšia časť pre politikov, pretože z pohľadu politikov je ľahšie zmeniť niečo v tejto, e, v tom, tejto zložke, než urobiť niečo rozumné na trhu práce. A vaša správa ukazuje, že dopad tohto, tejto trhovej zlož, aký je dopad tejto trhovej zložky, napríklad to, ako dlho ženy pracujú, je dôležité aj z hľadiska rozsahu a veľkosti ich dávok v starobe. Moja prvá otázka je, všimla som si v jednej časti správy, že hovoríte, že matky sú skôr obeťami tohto systému, najmä tie ženy, ktoré majú viac žien, deti viac ako dve. Čím viac detí majú, tým väčšia je tá hrozba, že budú vystavené tomuto problému. Mohli by ste k tomu niečo ešte povedať, prosím? A druhá otázka sa týka metodiky. Pretože ste povedali, že je naozaj veľmi ťažké nájsť porovnateľné údaje. Potrebujeme nejaké ukazovatele a vy navrhujete ukazovateľ, ktorý by nám pomohol hodnotiť, v akej etape sa nachádzame, avšak potrebujeme aj určitú prognózu, nejaký prognostický ukazovateľ a hodnotíte krajiny podľa týchto kritérií, ale k metodike. Máme nejaký súbor údajov, ktorý by nám umožnil vytvoriť tento ukazovateľ alebo iné ukazovatele? A čo s chýbajúcimi údajmi alebo s neporovnateľnými údajmi? Môžeme tieto údaje nejako získať alebo musíme špecifikovať a vytvoriť taký dôchodkový systém, ktorý je podobný. Čo si k tomu myslíte, o tom myslíte? Vlastne, čo treba spraviť, aby sme mali dobre porovnateľné údaje, ktoré nám umožnia vytvoriť určité ukazovatele a pracovať na nejakých prognozách. Ďakujem, ďakujem. Nie sú žiadne ďalšie otázky, prepomienky, takže nech sa páči, keby ste zodpovedali na túto otázku. Tak ja odpoviem tiež po polsky. väčšina e, penzijných e, dôchodkových systémov v Európe má určitý mechanizmus, ktorý kompenzuje e, prerušenia kariéry. A sú niektoré typické riešenia pre tú ktorú krajinu. Napríklad v Nemecku je také riešenie, že za každé dieťa dostane rodič, obidve rodičia dostanú určitý dôchodkový bonus, dôchodkový príplatok e, podľa, bez ohľadu na to, či prerušia svoju kariéru alebo nie. Takže rodičia budú mať vyššie dôchodky ako tí, čo nemajú deti. V Polsku máme iné riešenie. Napríklad obidve rodičia, ktorí využijú rodičovskú dovolenku, dostávajú 60 Takže ak viacej zarábajú, ich dôchodkový kapitál bude nižší, pretože majú prerušenie v kariére. Ale každý členský štát má svoje riešenie a v správe o primeranosti dôchodkov sa o tom hovorí. Je tam ukazovateľ, ktorý hovorí o prognozovanej miere náhrady, kompenzácie pre tých, ktorí majú mm, prerušenie kariéry v porovnaní s tými, ktorí kariéru neprerušili. A takto dokážeme povedať, do akej miery E, sa to dá dosiahnuť. Ale situácia je v každej členskom štáte iná. Tie krajiny, ktoré kompenzujú toto prerušenie kariéry viac, tak tie pravdepodobne budú mať nižšie rozdiely v dôchodkoch. Myslím si, že je to aj veľmi dôležitý faktor. A vo väčšine krajín, kde ženy majú prerušenie kariéry, majú nižšie dôchodky ako tie ženy, ktoré neprerušili kariéru a odpracovali ten istý počet rokov s tou istou odmenou za prácu, s tým istým platom. To je niečo, čo treba riešiť ešte popri tejto dôchodkovom rozdiele. Hovoríme to trojročnom ukazovateľovi, ale čo sa stane, ak to bude dlhšie, ak to bude viac ako tri roky. Takže si myslím, že možno by sme mali e, doplniť tieto prognózy e, hĺbšou analýzou. Pokiaľ ide o metodiku, ktorú používame v sprave, vychádzame z ukazovateľov, ktoré sú porovnateľné celej EÚ a tu v prvom rade používame údaje z Labor for Survey a potom využívame aj informácie, ktoré sa používajú v prehľade primeranosti dôchodkov. A to sú stále ukazovatele, ukazovateľ, ktorý sa dá vyhodnotiť každé tri roky. Tu ho máme za rok 2013, pretože v roku 2013 sa posudzovali dôchodkové ukazovatele a najbližší bude vychádzať z údajov z roku 2016 a bude zverejnený o dva roky. Bude to súčasť e, týchto režimov stability, primeranosti. Ale vždy chceme mať lepšie informácie. Ideálne by bolo, Keby sme vychádzali z existujúcich údajov, z odrobených rokov, úrovne odmeny a mohli by sme vytvoriť určité simulácie, ktoré by nám ukázali, ako vyzerá prognoza dôchodkov pre muži a e, ženy, ale je to veľmi náročné na čas prácu a neviem, či sú tieto údaje k dispozícii vo všetkých členských štátoch, ale náš index je takým teplomerom, ak by sme to mohli tak povedať, a pomáha nám merať všeobecným spôsobom možné riziko rozdielu v dôchodkoch v budúcnosti. V zásade tie veci, ktoré súvisia so zamestnanosťou, sú veľmi dôležité. Faktor zamestnanosti. Zúčastňujeme sa na trhu práce už 40 rokov, niekedy aj dlhšie. Počas 40 rokov sa takéto rozdiely kumulujú, pretože máme nižšiu aktivitu v oblasti zamestnanosti a na trhu práce a takisto nižšie mzdy. Takže toto sa akumuluje a potom je tu nižší príjem toto sú kľúčové veci z pohľadu dôchodkových systémov. Ak si porovnáme dôchodkový kapitál mužov a žien, bez ohľadu na mieru kompenzácie alebo náhrad, tieto mechanizmy náhrady nie sú schopné vykryť 40 rokov rozdielov, ktoré sa naakumulovali. Môžeme to len korigovať, ale má to dôsledky a dopady aj na tie behaviorálne vzorce v rámci systému dôchodkového zabezpečenia a v rámci trhu práce. Potrebujeme takéto efektívne e, systémy dôchodkového zabezpečenia, ale tam, kde je príliš veľa intervencií, pokiaľ ide o kumulovanie dôchodkového zabezpečenia, tak e, často to môže prinášať e, niektoré nepriaznivé účinky opačné a to môže odrazať ľudí od účasti na trhu práce. Takže musíme byť opatrní. Preto politika trhu práce je tak dôležitá, pokiaľ ide o zarovnávanie týchto rozdielov medzi mužmi a ženami na trhu práce. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne za odprezentovanie štúdie, ďakujem veľmi pekne za odpoveď na otázku pani Kazlovskej-Renavič. Drahé kolegyne, kolegovia, týmto sme vyčerpali náš program, posledný bod toto bol a chcem vám len pripomenúť, že najbližšia schôdza bude 8. júna o 9. ráno. Začneme. Ďakujem pekne. Ďakujem aj tomu, ďakujem pani predsednička Lasková aj tlmočníkom, ďakujeme pekne.